Takže ideme kolegovia pokračovať v našej práci. Budeme hlasovať o spoločnom odporúčaní e, pána Harbora, o, e, to je spoločné stanovisko. Pán Mann sa chce vyjadriť. Pani predsednička, Mám otázku k poriadku v miestnosti. Skôr ako sme, ako sme mohli hlasovať, to znamená, keď došlo ešte k malému e, prerušeniu, tak niektorý z členov našeho Vysokého domu sem dostal kandidátku do Európskeho parlamentu urobiť nejaké fotografie a takto zneužili naše grémium. Ja myslím, nebolo by potrebné tohto kandidáta na, do volieb E, zobrať na zodpovednosť za takéto porušenie poriadku. Ďakujem, pán Mann, budeme to vyšetrovať. Teraz, keby sme mohli hlasovať v prvom rade. Pani Dal. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Mám jednu vec, ktorá sa týka hlasovania, ktoré budeme mať. Zdá sa, že hlasovací zoznam je to kompromisný text výboru a nie je pozmenený text. Ja by som bežne povedala, že budeme hlasovať o pozmeňovacích návrhoch, ktoré sú ktoré idú najďalej. Takže vás chcem poprosiť, keby ste využili svoju právomoc podľa článku 19 v rokovacom poriadku a zmenili poradie hlasovania je to e, e, pozmeňovací návrh pre občian, občianských právach. Je to dôležité pre Harbor aj tú ďalšiu správu. Ďakujem. Pani Dal, pokiaľ ja viem, nie je tu žiaden problém, pokiaľ ide o hlasovanie v, pre správu Harbor a budeme pokračovať tak, ako to máme uvedené v podkladoch. Takže kompromisný balík, to je tá časť 1. a hlasujeme o bloku 1, ktorý sú, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Preveríme si to, keďže potrebujeme kvalifikovanú väčšinu. Otváram hlasovanie. Každý hlasoval? Končím hlasovanie a je to naozaj schválené. A teraz prejdeme k článku 20. Tam máme 4 pozmeňovacie návrhy. A teraz máme pozmeňovacie návrhy 103. Menovité hlasovanie otváram. Končím hlasovanie. Prijaté. Ďalšie týmto padajú a prejdeme pozmeňovací návrh 103 menovité hlasovanie. Otváram ho. Končím hlasovanie. Prijaté. A teraz pozmeňovací návrh 101 111 a 117, ktoré sú rovnaké menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. A preto pozmeňovací návrh 102, 112 a 118 tiež menovité hlasovanie. Otváram ho. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 62, 90, 404 a 119 pozmeňovacie návrhe, identické menovité hlasovanie. Otváram ho. Zamietnuté. 96, 106, 120 pozmeňovacie návrhy, identické menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Príslušná časť 103, ktorí sú za, proti, zdržali sa prijaté. Úvodné ustanovenie 22, príslušná časť trojky za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz úvodné ustanovenie 26, príslušná často trojky, menovité hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. 18. pozmeňovací návrh otváram. Menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. A teraz pozmeňovací návrh 95, 105 a 114, identické. Pozmeňovacie návrhy, menovité hlasovanie otváram. Končím. Zamietnuté. Takže spoločné stanovisko je schválené v podobe. Ďalšie je druhé čítanie spoločného stanoviska Rady k spoločnému e, regulačnému rámcu pre elektrické komunikačné sieťové systémy a služby. Je to správa pani e, Trautmann a najprv pani Harms. Ďakujem, pani predsednička. Hlásila som sa o slovo, pretože pokiaľ ide o poradie v hlasovaní v správe Trautmann, teda s ním nesúhlasím a chcem vás požiadať, aby ste mi dovolili ešte predniesť a vysvetliť, prečo by sa malo zmeniť poradie ešte pred kompromisným návrhom číslo 10. Ďakujem veľmi pekne vypočujeme si potom argumenty k pozmeňovaciemu návrhu 10, keď sa k nemu dostaneme. Blok číslo 1, kompromis, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz pozmeňovací návrh 3 a 7. Menovité hlasovanie. Otváram ho. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz príslušná časť pozmeňovacieho návrhu 1 otvára menovité hlasovanie. Končím. Prijaté. A teraz pani Harms. Pani predsednička, chcem požiadať za svoju politickú skupinu, aby sa tu zmenilo poradie pri hlasovaní, aby sme hlasovali o celom rade rovnako znejúcich pozmenujúcich návrhov rôznych politických skupín, ktoré prišli až po kompromisnom návrhu 10, alebo ktoré by mali byť po ňom. Aby sme teraz hlasovali o nich pred desiatkou, pretože podľa mňa tieto pozmenujúce návrhy rôznych politických skupín v otázke ochrany občianskych práv pred zasahovaním cez internet a podobne presahujú oveľa viac pozmenujúci návrh v kompromise. A ja si myslím, že tento parlament, ktorý poznáme e, z pozmeňovacieho návrhu Boncon Bandit a preto si myslím, že by bolo dobre pre tento parlament, keby sme sa znovu vyjadrili za najvyššiu úroveň ochrany práv občanov. Mňa mrzí, že sa k tomuto dostávam na konci dobrého rokovania s pani Trautmann a že sme sa nezhodli a že to nemôžeme žiadať spolu, ale máme dobrý výsledok pri baličku Telekom a nakoniec by bolo veľmi smutné, keby sme ho prijali tak, že obklieštime práva občanov. Teraz prosím pán Alvaro. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Na základe článku 145 a 152 liberálna skupina podporuje návrh zelených v tejto otázke, to znamená, žiadame zmenu hlasovania. To znamená, že najprv by sme mali tie nové pozmeňovacie návrhy, ktoré by sa hlasovali pred kompromisom a to súvisí možno s tým, že my sme sa včera v rámci politickej skupiny dohodli tak, že desiatku liberáli už nebudú podporovať. Je to indikácia toho, ako máme postupovať a to upravuje článok 154, na ktorý sa odvolávam. A pre nás je to rozhodujúce, preto sme to stiahli. Musíme mať ešte predtým platný e, súdny, súdne uznesenie, než sa začne zasahovať do práv občanov a preto sme zmenili svoje stanovisko. Ďakujem. A teraz pani Nidler ako predsednička výboru. Ďakujem pani predsednička. Nehovorím tu ako predsednička výboru, ale ako správodajkyňa za moju skupinu k správe Trautmann. Chcem požiadať, aby sa zamietol tento návrh a aby ste postupovali podľa poradia, ako je uvedené v podkladoch. Nikto tu v tomto parlamente nechce obmedziť právo slobodného prístupu k internetu. V kompromise je tento aspekt zohľadnený. Je to kompromis, na ktorom sme veľmi pracovali s českým predsedníctvom. Všetky politické skupiny, strany boli zapojené do tohto rokovania a ja chcem požiadať, aby sme zostali pri navrhovanom poradí a aby sa neprijal návrh na zmenu poradia hlasovania. Ďakujem. Pani Trautmánova, ako spravodajkyňa, chcete sa ujať slova? Áno, ďakujem, pani predsednička. Ďakujem a v prvom rade chcem povedať toto. Pokiaľ ide o návrh zmeniť poradie hlasovania, keď by je kompromis taký, ako som ho ja pochopila, ako sme ho tu rozšírili, prijali a ako ste ho zaradili do poradia hlasovania pred pozmeňovacími návrhmi. To znamená, že je to dôležitejšie. Sú tu určité ustanovenia, ktoré sa neobmedzujú len na obmedzenie prístupu k internetu. Sú tu aj ďalšie iné obmedzenia pri, využív- pri uplatňovaní práv užívateľov. A chcem ešte kolegom povedať, že tento kompromis k článku 1 sa týka pôsobnosti to znamená, je to všeobecné ustanovenie a pozmeňovacie návrhy politických skupín sa týkajú článku 8. To sa týka e, národných regulačných orgánov. Počas celých rokovaní o kompromise som veľmi dobre spolupracovala so všetkými politickými skupinami. Pani predsednička, beriem na vedomie, že jedna z týchto skupín práve stiahla svoj podpis pod kompromisom a chcem poukázať na to, že ja ako spravodajkyňa e, trvám na tomto kompromise naďalej a som aj za e, pozmeňujúci návrh 46. A chcem poukázať na to, že za týchto okolností, v rámci ktorých sa vedie táto debata, by bolo lepšie, keby naše zhromaždenie rozhodlo o poradí hlasovania a nemal by to urobiť len spravodajca alebo predseda, ale chcem poprosiť o toto. Musíme si uvedomiť, ale čo sa stane, keď zmeníme poradie pri hlasovaní. Keď zmeníte poradie pri hlasovaní a napríklad sa príjme 46 kvalifikovanou väčšinou, tak potom pani predsedníčka, tak potom chcem poprosiť, aby sa hlasovalo aj o kompromise, ktorý presahuje hranice 46 potom po závere 46 Keď sa 46 nestretne s kvalifikovanou väčšinou, tak potom budeme hlasovať o kompromise a naše zhromaždenie, náš parlament potom prijal vedomú voľbu. Thank, thank you very much. I have heard Veľmi pekne ďakujem. Počula som od niekoľkých ľudí a naozaj skutočne veľmi e, som si pozorne vypočula všetko to, čo povedala naša spravodajkyňa. A pred tým hlasovaním som spravila ten krok, e, že som si dala poradiť o, e, zo strany našich služieb a naozaj som si potom vypočula veľmi pozorne to, čo všetko tu odznelo. A ja ako predsedajúca pod 155.2 mám právo rozhodnúť o poradí hlasovania. Mne sa zdá, že táto otázka je tak dôležitá aj v rámci tohto parlamentu, aj mimo neho, že by bolo vhodné, aby sme hlasovali o tých skorších pozmenujúcich návrhoch, ale takisto by som to chcela urobiť procedurálne na tom základe, pretože ja to chápem tak, že tento pozmenujúci návrh číslo 10 je kompromisným návrhom, ktorý vlastne E, sa objavil len potom, ako o tom hlasoval výbor. Takže mne sa zdá, že z procedurálnych aj z iných dôvodov ne, by sme nemali v pod... existujú proste dôvody, prečo by sme mali z, prehodiť um, toto hlasovanie. Takže patričné pozmenujúci návrh 1, 9 a 10 je otvorený na hlasovanie. Ide o menovité hlasovanie. Otváram týmto hlasovanie. Každý, prosím, hlasoval? Každý, prosím, hlasoval? Teraz uzatváram hlasovanie. A je to prijaté. Amendment 4, I put... Am... návrh 4 a 8, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Všetci hlasovali? Uzatváram hlasovanie. A tieto pozmeňujúce návrhy sú zamietnuté. Takže spoločné stanovisko je odsúhlasené v znení úprav. Ďalším bodom je bod týkajúci sa druhého čítania v nadväznosti na orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie. Jeho úrad ide o správu pani Pilar del Castillo Vera. Hlasujeme o spoločnej pozícii. A teraz máme pozmenujúci návrh číslo 1, ktorý o ktorom budeme hlasovať menovite. Otváram teraz hlasovanie. Všetci prosím hlasovali. Hlasovanie sa uzatvára a spoločná pozícia je odsúhlasená v znení patričných úprav. Pani Trautmanová. Madame la présidente, j'avais euh, demandé... Žena pani predsedajúca, takisto by som chcela požiadať, aby sme mohli hlasovať o kompromisnom pozmenujúcom návrhu, pretože bol to kompromisný návrh, ktorý siahal ďalej ako e, samotný pozmenujúci návrh 46, e, pretože nedali ste um, hlasovať o tomto pozmenujúcom návrhu, ale ja by som to, vám to chcela predložiť. Ja si naozaj myslím, že by bola veľká škoda, keby odporúčanie spravodajky nie v nadväznosti na toto hlasovanie sa neberie do, nebrala do úvahy. Dovolte mi, aby som eh, vám práve povedala eh, a vysvetlila, čo sa teraz stalo, pretože keď vlastne nie je jedna časť tohto kompromisného návrhu prijatá, celý tento balík bude predložený na eh, zmierovacie konanie. Toto k tomu bohužiaľ vedie. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem pani Trautmenová. Myslím si, že parlament chápe dôsledky toho, čo urobil, ale každopádne vám ďakujem za to, že ste to zdôraznili. Nebolo by vhodné, aby sme hlasovali o ďalšom pozmenujúcom návrhu. A myslím si, že to bolo celkom jasné. Ďalším bodom je hlasovanie o správe o frekvenčných pásmach pre mobilnú komunikáciu pani Francisky eh, Pleguezuelos Aguilar. Ide vlastne o návrh smernice, podmenujúci návrh číslo 1, kto je prosím za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, prijatý. Návrh e, komisie v znení úprav, o ňom hlasujeme, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, prijatý. Návrh e, legislatívneho uznesenia, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Všetci prosím hlasovali. Uzatváram teraz hlasovanie. A toto, tento text je prijatý. Ďalším bodom je hlasovanie o správe pani Lulingovej o rovnakom zaobchádzaní s mužmi a ženami vykonávajúcimi samostatnú zárokovú činnosť. Máme tu 21 pozmeňujúcich návrh zo zodpovedajúceho výboru, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Prijaté sú tieto návrhy. Pozmenujúci návrh 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. Pozmenujúci návrh 20. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Chcela by som e, toto skontrolovať. Pozmeňujúci návrh číslo 20, prosím. Elektronicky si skontrolujeme hlasovanie. Ešte raz budeme hlasovať. Otváram hlasovanie. Každý hlasoval. Teraz uzatváram hlasovanie. A tento návrh je zamietnutý 29. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Myslím, že si to musíme skontrolovať, pretože niektorí z vás nedvíhajú ruky. Mohli by sme si to skontrolovať elektronicky. Ide o pozmenujúci návrh 29. Každý hlasoval. Uzatváram teraz hlasovanie. A tento návrh je prijatý. Pozmeňujúci návrh 36. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. V poriadku, skontrolujeme si to, ak si to prajete. Takže otváram hlasovanie k 36. Každý prosím hlasoval. Uzatváram hlasovanie. A, a tento návrh je prijatý. Pozmenujúci návrh 13, 13 a 39 spoločne, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania prijatý. Som presvedčená, že pani Lulingová chce ešte predniesť ústny pozmenujúci návrh. Vážená pani predsedajúca, s pani Korčilovou som um, dospela k dohode, pretože ona na tomto pracovala za výbor pre zamestnanosť. A je to veľmi dôležité, pretože ak táto legislatíva členského štátu neposkytuje povinné uh, zaradenie takejto osoby, ktorá je samostatne zárobkovou činou e, do e, sociálneho poistenia, musí to byť povinné. A pokiaľ ide o manželov, musí to byť tak povinné, ako je to v prípade samostatne zárobkov činných. Ak v patričnej krajine nemajú e, takúto povinnú, takéto povinné poistenie, nemôžeme nútiť manžela, aby bol takto poistenie, ak to tam neexistuje. A práve preto by som chcela, aby sme Eh, o tomto malom odseku hlasovali. Má niekto prosím nejaké námietky? Pýta sa pani predsedajúca. 40 ľudí musí vzniesť námietku. pani Lulingová, obávam sa, že sa postavilo viac ako 40 ľudí, tým pádom nezohľadníme váš pozmenujúci návrh. Takže v štyroch častiach budeme hlasovať. ideme hlasovať o prvej časti, ide o pozmeňujúci návrh 14. Každý hlasoval. Teraz uzatváram hlasovanie je prijatý. Otvárame hlasovanie k druhej časti pozmenujúceho návrhu číslo 14. Všetci hlasovali? Uzatváram teraz hlasovanie. A táto časť je prijatá. Tretia časť. Otváram hlasovanie k tretej časti pozmenujúceho návrhu 14. Všetci hlasovali. Teraz hlasovanie uzatváram. A táto časť je prijatá. A pokiaľ ide o štvrtú časť, otváram hlasovanie k štvrtej časti pozmenujúceho návrhu 14. Uzatváram teraz hlasovanie. A táto časť je takisto prijatá. Pozmenujúci návrh 40. Kto je prosím za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. Pozmenujúci návrh 42. E, Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. Takže ak chcete, môžeme si to skontrolovať elektronicky. Ide pozmenujúci návrh číslo 42. Všetci prosím hlasovali. Uzatváram hlasovanie. A tento návrh je zamietnutý i keď e, to bolo veľmi tesné. Pozmeňujúci návrh 16. Kto je pro, za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania? Takže skontrolujeme si to. 16. Otvárame k nej hlasovanie. Každý hlasoval. Teraz uzatváram hlasovanie. A tento návrh je prijatý. Pozmenujúci návrh 46. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. Pozmenujúci návrh 17. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnutý. Návrh komisie v není úprav. Menovite hlasujeme. Otváram hlasovanie. Každý hlasoval. Hlasovanie uzatváram a tým pádom sme to prijali. Takže návrh legislatívneho uznesenia. Teraz otváram hlasovanie k celému textu. Každý hlasoval. Teraz uzatváram hlasovanie. A toto uznesenie je prijaté. Gratulujeme pani Luling. Teraz prejdeme na správu pani Estrela o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok. Pani Estrela, máte slovo. Veľmi pekne ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Chcela som požiadať e, naše e, administratívne služby o to, aby mali na mysli, že portugalská verzia je tá, ktorú by bolo potrebné brať do úvahy ako platnú, pokiaľ ide o platnosť a pozmenujúcich návrh. A ak dovolíte, e, pozmenujúci návrh 43 by mal byť pred pozmenujúcim návrhom 83 z dôsledku z dôvodov konzistentnosti. A ešte by som chcela pripomenúť kolegom, že toto je vlastne legislatíva, ktorá už má 17 rokov. Toto je legislatíva, ktorá musí byť aktualizovaná. Táto revízia by mala vstúpiť do platnosti e, pred e, funkčným obdobím následujúceho parlamenta. To znamená, že vlastne príjmame legislatívne opatrenia pre budúcnosť, nie pre bezprostrednú budúcnosť a budeme hlavne v podstate príjmať legislatívu, ktorá slúži v prospech našich občanov. A my skutočne dúfame, že všetci títo ľudia si to uvedomia počas e, volieb do Európskeho parlamentu v júni. Takže týmto končím, pokiaľ ide o moje poznámky k mojej správe. Ďakujem vám, pani Luling, nech sa páči. Mhm. Vážená pani predsedajúca. Ďakujem za slovo. E, keďže vyzerajú, vyzerajú tak, máme tu 89 pozmeňovacích návrhov. Je to totálny chaos a aj keď budeme hlasovať, tak nepodarí sa nám e, dosiahnuť objektívnu diskusiu o tejto téme s radou a komisiou. To 89 pozmeňujúcich návrhov úplne protichodného charakteru. Ja si myslím, že táto správa by mala byť vrátená výboru. Mm, jednoducho, v tejto chvíli je to nefunkčné. To by bolo... Mohli by ste mi, pani Lulling potvrdiť, či túto požiadavku vznážate v mene našej politickej, vašej politickej skupiny? E, keď vystúpim, vždy je to v mene politickej skupiny. Musela som si to objasniť, aby som vedela, ako naložiť s vašou požiadavkou, keďže vy ste požiadali o to, aby sa vrátila správa výboru. Je to pre mňa priorita. Je tu ďalší vystupujúci, ktorý by podporil túto požiadavku. Je niekto proti tomu tejto požiadavke? Nie je. Preto hlasujme. Takže hlasujte za vrátenie správy výboru. Pani Estrela sa chce vyjadriť a keďže je spravodajkyňa, musíme jej poskytnúť priestor. Pani predsednička, nemá zmysel vrácať túto správu do výboru. Jednoducho my sme o tom hovorili, preberali so všetkými politickými skupinami a pokiaľ viem, podporuje to väčšina poslancov poslankyň, preberalo sa to s radou, s komisiou. Nehovorím, že e, sme nenarazili na odlišné názory. E, vieme, že rada vedená e, českým predsedníctvom zaujala veľmi konzervatívne postoje k rodovej rovnosti, preto ja žiadam o to, aby, sme, aby ste podporili návrhy v mojej správe, pretože skutočne bolo by to napomocné tomu, aby občania boli pozitívne naladení v, počas volieb. Takže ideme hlasovať o návrhy pani Luling EPP, vráti to do výboru, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Zdá sa, že toto prešlo. Elektronicky si to preveríme, dobre? Takže otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Jasne podporil sa požiadavka pani Luling, vracia sa to do výboru. Ďalšia téma je eh, pani Stavner a to je vlastne eh, vytvorenie Európskeho fondu na prispôsobenie globalizácii číslo 1 za proti zdržali sa schválené. Teda návrh komisie, eh, ako je upravený za proti zdržali sa schválené. A teraz návrh legislatívneho uznesenia, menovité hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Blahoželáme spravodaj Sovi Stauner. Teraz ideme hlasovať o správe pána a, a Maldei Kisa, program podpory hospodárskej únaj prostredníctvom poskytovania finančnej pomoci spoločenstva na projekty v oblasti energetiky. Ideme teda hlasovať o bloku číslo 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Blok číslo 2 tým pádom vypadáva. Pozmeňovací návrh číslo 13, menovité hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 14, menovité hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Návrh komisie, e, tak ako e, bol pozmenený, hlasujte prosím. Uzatvárame hlasovanie. Schválené. Pán Burger sa chce, eh, chce prezentovať ústny pozmeňovací návrh k navrhovanému legislatívnemu uzneseniu. Máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Budem veľmi e, rýchlo po dohode e, so spravodacom Maldajkisom. Musíme e, odseky 2, 3, 3, 4, 5 upraviť. Navrhujem tento text. Difference amount indicated in the legislative proposal is compatible with the multiannual financial framework as the latter has been revised. To bolo k odseku 2. Teraz k odseku 3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 to bol pán Böge. E, sú nejaké námietky, teda s týmto ústnym pozmeňovacím návrhom hlasujeme o návrhu legislatívneho uznesenia. Prosím, menovite hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Blahoželáme spravodajcovi. Teraz správa pána Karasa je požiadavky na vlastné zdroje bank. Pán Bolmen. E, pani predsednička, táto správa e, bola spochybnená v mnohých politických skupinách, aby sme zabezpečili e, primerané hlasovanie pred, úvodným, pred hlasovaním o úvodnom ustanovení číslo 3. Mi prosím, udelte slovo, aby som sa mohol k tomu vyjadriť. Dobre, stane sa tak. Teraz hlasujme o bloku číslo 1. Poďme hlasovať za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Pozmeňujúci návrh 90, menovité hlasovanie. Zahlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Prejdeme na pozmenujúce návrhy 8893. sú identické menovité hlasovanie. Otváram. Ho zatváram. Zamietnuté. Číslo 81, menovité hlasovanie. Otváram. Zamietnuté. Teraz korešpondujúca časť pozmeňujúceho návrhu 89 za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz pán Bolmen pred úvodným ustanovením 3 pani predsedníčka. Ide o, odlišné predstavy e, regulácie požiadaviek na vlastné na vlastný kapitál 93-91 e, zachádzajú nad rámec jednoznačnej definície vlastného, vlastných kapitálu. Z toho dôvodu s, e, s vašim porozumením predkladám tento ústny pozmenujúci návrh, a, aby skutočne, aby sme teda e, akceptovali zároveň aj tú skutočnosť, že úvodné ustanovenie číslo 3, e, aby sa o 89. E, hlasovalo menovite. If we can deal with the order first. Uh, Ďakujem. Takže e, pán Karas je spravodajca. Chcete sa vyjadriť? Áno, určite sa chcem vyjadriť, pretože e, v, v diskusii sme dospeli k záveru, ten e, návrh je kompromis a, v, a tieto podnety, ako boli prezentované, sme dedálne podchytili, preto by sme mali postupovať tak, ako je navrhované aj v tom poradí. Takže sú nejaké výhrady voči požiadavke hlasovať menovite o 89. Budeme postupovať v navrhovanom poradí a 86, 87 boli stiahnuté, teda korešpondujúce časť 89. Hlasujeme menovite, áno. To sme sa práve dohodli, čiže koresponduje sa 6, pozmeňujúci návrh 89. Zahlasujte, prosím, menovite. Uzatvárame hlasovanie. Schválené. Číslo 83, kto je za 83, proti, zdržali sa zamietnuté. 84. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Teraz návrh komisie. Hlasujeme v zmysle pozmeňujúcich návrhov za, proti. Sme držali sa schválené. A teraz návrh legislatívneho uznesenia. Menovite hlasujte. Uzatvárame hlasovanie. Schválené. Blahoželáme. The next item is a vote on the report by Mr. Hoppenstedt on Ďalšia správa je správa pána Hoppenstedta o e, službách finančných a podobne. Jedna blok, zdržali sa prijaté. Teraz pozmenujúce návrhy komisie za proti, zdržali sa prijaté. A návrh uznesenia menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím. Prijaté. Gratulujem spravodajcovi. Ďalšia správa je správa pána Vojčechovského ochrane zvierat počas usmrcovania. Spravodajca sa chce vyjadriť. Ďakujem, pani predsednička. Dve krátke otázky, ale dôležité. Poprvé, máme tu blok pozmenujúcich návrhov výboru AGRI, a to konkrétne 64. O tej by sa malo hlasovať osobitne, pretože sa zameriava na vytvorenie Národného referenčného strediska, čo je dôležitou časťou celého nariadenia. Agri tu navrhuje zrušenie takejto povinnosti vytvoriť toto stredisko a ja ako spravodajca si myslím, že je to proti všeobecnej logike celého nariadenia a navrhujem, aby sa o 64. hlasovalo osobitne. Po druhé, Prosím, venujte pozornosť pozmeňovaciemu návrhu 28, ktorý sa zaoberá na kontroverznou a emocionálnou otázkou rituálneho usmrtenia. Hlasovaním za by sme zrušili možnosť celkového zákazu e, rituálneho usmrcovania na vnútroštátnej úrovni. Hlasovanie proti 28. by znamenalo, že ostáva takáto možnosť takéhoto zákazu. A tretia otázka je pozmenujúci návrh 85, kde komisia navrhuje znížiť čas dopravy zvierat z farmy a čas čakania na bytunku na 24 hodín. Hlasovaním za 84 zrušíme toto zníženie času dopravy. Keď budeme hlasovať proti tomuto pozmeňujúcemu návrhu 85, podporíme návrh komisie znížiť čas dopravy. Ďakujem, e, pani predsednička prvej otázke, to znamená osobitné hlasovanie k 64. a vypustenie článku 17, tak chcem povedať, že či niekto namieta proti tomuto. Áno, máme namiet, tí, čo namietajú. V takom prípade budeme pokračovať blokovým hlasovaním, tak ako sa o tom uvažovalo. A preto pozmenujúce návrhy 61 zodpoved, za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 2. Menovité hlasovanie otváram. Končím hlasovanie. Prijaté. 15. Menovité hlasovanie otváram. Končím. Prijaté. 20. menovité hlasovanie otváram. Končím. Prijaté. 21. Menovité hlasovanie otváram. Končím. Prijaté. 28. menovité hlasovanie otváram. Končím. Prijaté. 37. menovité hlasovanie otváram. Končím hlasovanie k pozmeňovacímu návrhu 37. Prijaté. Pozmeňovací návrh 50, menovité hlasovanie. Otváram. Končím. Prijaté. 51. Menovité hlasovanie. Končím. Prijaté. 52. Menovité hlasovanie. Otváram. Končím. Prijaté. 69. Ktorí sú za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 70 za, proti, zdržali sa prijaté. 81 menovité hlasovanie otváram. Končím. Prijaté. 87. menovité hlasovanie otváram. Končím. Prijaté. 93. Menovité hlasovanie otváram. Končím. Prijaté. Teraz pozmeňovací návrh 98 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 122 za. Proti zdržal sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 119 za. Proti zdržal sa prijaté. 27 menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňací návrh 100 za. Proti. Zdržal sa. Zamietnuté. Takže ak chcete, preveríme si to. Takže pozmeňovací návrh 100. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 99 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 101 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 123 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 102 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 120 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 47 za. Preveríme si 120. Otváram elektronické hlasovanie pozmeňovacieho návrhu 120. Končím hlasovanie. Prijaté. 47 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 121 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 124 za proti, zdržali sa zamietnuté. 103 za, proti, zdržali sa prijaté. 59 padá, takže teraz 104 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 75 za, proti, zdržali sa prijaté. 76 za, proti, zdržali sa prijaté. Stopeťka prvá časť padá a teraz príslušná časť 105 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 106 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 77 za, proti, zdržal sa, prijaté. 107 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 108 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 109 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 110 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 111 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 85 za, proti, zdržali sa, prijaté. OK, preveríme si 85 elektronicky. Končím hlasovanie. Prijaté. 125 padá, teraz 113 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 112 za, proti, zdržali sa prijaté, 114 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 115 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz 116 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 117 a 118 spolu za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 3, menovité hlasovanie, otvára menovité hlasovanie k trojke. Končím hlasovanie. Prijaté. A pozmeňovací návrh 4, tiež menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A prijaté. Teraz návrh komisie po zmenenom znení. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. A teraz na legislatívne uznesenie menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to prijaté. Gratulujem spravodajcovi. Hlasovanie skončilo a prejdeme k ďalšiemu bodu programu. A ďalším bodom je hlasovanie o správe pána Silva Penedu o sociálnej agende. A ideme hlasovať o odseku 14. A slova sa so dávam pánovi Bušemasiusovi. Ďakujem, pani predsednička, len veľmi stručne, prepačte, je to ústny pozmenujúci návrh k e, odseku 14, paragrafu 14. Viete, že je to veľmi citlivá otázka a v niektorých jazykoch to vytvára problém. My sa snažíme dosiahnuť čo najväčšiu podporu a preto hovoríme, že namiesto 14, tak ako je napísaná, by sme celý text nahradili odsekom, ktorý už prijal tento parlament a to je paragraf 3 z 11. marca 2009, kde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 or through collective agreements in accordance with national traditions that enable full time workers to make a decent living from their earnings. as i said chairman... ako som povedal pani predsedníčka toto je text, ktorý schválili v minulosti politické skupiny. Ospravedlňujem sa za to, že to dám teraz. Spravodajca s tým súhlasí a ja dúfam, že parlament aspoň dovolí, aby sa podal tento ústny pozmeňovací návrh. Ďakujem. Chcem sa spýtať, či sú námietky voči tomuto. Pán Anderson, vy chcete slovo? Ďakujem. Mám len malú otázku k švedskému predkladu odsek 13 a 36. Tam sa hovorí, alebo prikladá minimal income ako minimálna mzda. a malo by tam byť po švedsky uvedené iné slovo. Minime income and minime loan sú rôzne pojmy. V 13. a 36. švedského prekladu treba niečo opraviť. Pokiaľ ide o pozmeňovací návrh pána Boša Mesiu, sa zdá sa, že nie sú námietky, takže Teraz ideme hlasovať o paragrafe 14 v e, pozmenenom znení. Za proti zdržal sa prijaté. A teraz odsek 36, kto je za, kto je proti, zdržal sa prijaté. Návrh uznesenia ako celku menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Ďalším bodom je hlasovanie o sprave pani Lambert o aktívnom začlenovaní osôb vylúčených z trhu práce. Pozmenujúci návrh 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh číslo 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. poriadku. Ak si to želáte, môžeme si to skontrolovať, len aby sme si boli celkom istí. Takže elektronicky skontrolujeme hlasovanie, pokiaľ ide o podmenujúci návrh číslo 2. Prosím, všetci hlasovali? Uzatváram hlasovanie a tento návrh je prijatý. A teraz Návrh uznesenia v znení úprav. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Teraz uzatváram hlasovanie. A 43 explanations of vote. 43 vysvetlenie hlasovania, ale ja to nepočujem. S výnimkou, prosím kolegovia, tí, ktorí chceli vysvetliť eh, svoje hlasovanie, asi si uvedomujete, že je veľmi neskoro a eh, potrebujeme mať nejakú prestávku. Je obrovský počet žiadostí o vysvetlenie hlasovania. V žiadnom prípade nemôžeme prejsť všetkými týmito vysvetleniami do eh, tretej hodiny. A preto eh, navrhujem, tak ako som to navrhla už predtým, tieto vysvetlenia môžete podať na konci dnešného večerného zasadnutia. I will take one of you because I suspect you are all going to say the same thing. Madam President, the rules are very clear that after the vote